sa. la sesión, señorías. Takže budeme pokračovať v našom zasadnutí. Ehm, včerajšie zápisnice máte k dispozícii. A ak nie sú žiadne námietky, tak ich e, príjmame. A teraz e, poďme na ďalší bod spoločná e, diskusia o verejnom obstarávaní. Je tu správa Živá, teda sú tu e, dve správy pána Tarabelu o verejnom obstarávaní. A e, ide tu o, aj o udelovanie koncesí v niektorých sektoroch. Keďže pán živán tu dnes nemôže byť, nahradí ho pani poslankyňa Thun und Hohenstein. Mm, takže nech sa páči, pani Thun und Hohenstein, máte slovo. Pane komisážu, drodzy koledzy, um, I'll speak in Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Pán spravodajca Žuvan nemohol byť na dnešnom zasadnutí, veľmi sa ospravedlňuje, ale sú to okolnosti, ktoré nemohol